a krízy eboli a dlhodobé poučenia. No a ako spravodajca pán Görens na 4 minúty dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nuša, prvý prípad eboli v Európskej únii a USA by veľmi rýchlo zbudili paniku. Nuša, septembri 2014, keď tisíce ľudí kontaminovaných nakazených týmto vírusom už umreli v Sierra Leone, Liberii a v Guinei, kde, ktoré veľmi silno postihla kríza. Táto kríza veľmi rýchlo dosiahla rámec systematickej alebo systémovej kríze. A poprvé, to bolo z hľadiska svetového alebo globálnej správy a riadenia. Po druhé, kvôli, čo sa týka chudoby v týchto troch krajinách, 80% ľudí žije v extrémnej chudobe, 4, 4 roky je priemerná dĺžka školskej dochádzky. No a po tretie na európskej úrovni sa systémy musia ešte zlepšovať, hlavne čo sa týka koordinácie medzi 29 aktérmi, čiže komisiou a členskými štátmi. Nominácia komisára Styliany Desa ako splnomocnenca Európskej únie pre e, krízu eboli konečne umožnila zmeniť prístup v hľadaní riešení hľadaní riešení a pomoci obetiam v troch afrických krajinách. Nušia, treba povedať, čo sa týka postupu, treba vyzdvihnúť uh, angažovanosť humanitárnych aktérov, hlavne organizácie Lekári bez hraníc a Červeného kríža. Boj proti ebole v rámci tohto boja prišlo o život viac ako 150 zdravotníckého personálu že v takýchto prípadoch treba veľmi rýchlo hľadať nové vakcíny v farmaceutickom priemysle. Druhé systém zdravotníctva v rozvojových krajinách a systémy financovania a si zaslúžia prístup. Nož a po štvrté a treba okamžite sa venovať otázky toho, kto zodpovedá za výskum a liečbu zriedkavých o chorôb. Politická sféra musí sa vyhýbať tomuto problému. Parlament, Európsky parlament musí prijať iniciatívu v rámci novej správy na túto otázku v úzkej spolupráci s koordinátorom Stylianidesom a s ohľadom na informácie, ktoré sme získali počas misie Európskeho parlamentu. Po piaté je dôležité, obnoviť tieto tri krajiny, nezdravý systém zdravotníctva a ekonomický systém, ktorý e, po vypuknutí krízy sa veľmi rýchlo zhoršil. Európsky parlament dlho preziduje názor minimálne 20 prostriedkov zahraničnej politiky dávať na rozvoj, a to hlavne na rozvoj zdravotníckých systémov v najchudobnejších krajinách. Hmm. Musíme si uvedomiť naše, našu morálnu povinnosť zaistiť a rešpektovať prístup k liekom na celom svete. No a na záver treba zaistiť, aby Afrika ale bola zodpovedná za vlastný rozvoj, hlavne v otázke výskumu a rozvoja v oblasti zdravia. Ďakujem pekne. Pán spravodajca teraz za komisiu má slovo komisár Stiliandis. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ ide o komisiu, skutočne vítame správu pána Görensa. Chcel by som pogratulovať a poďakovať sa pánovi Görensovi v odvedenej práci. Ocenujem jeho odhodlanie, pokiaľ ide o boj proti ebole. V tomto období sme mali skutočne veľmi úspešnú a produktívnu spoluprácu, za ktorú som osobitne vďačný. Pokiaľ ide o Európsku úniu, nesie osobitnú zodpovednosť, pokiaľ ide o podpory prístupe k zdravotníckým službám pre širokú verejnosť. Je dôležité, že toto spadá tiež pod ciele udržateľného rozvoja. Okrem toho je dôležité vybudovať odolné zdravotnícke systémy, ktoré budú môcť lepšie chrániť šírenie e, takýchto chorôb, aby sme boli lepšie pripravení na budúce epidémie. Táto správa je veľmi dobre načasovaná, keďže táto epidémia sa ešte neskončila. Na nešťastie v Gvineji v posledných týždňoch sa objavilo pár nových prípadov. To znamená, že musíme naďalej pôsobiť v tej oblasti a dovtedy, kým vlastne e, tam bude počet nákazených nula a kým sa tieto dotknuté štáty plne nezotavia. Európska únia, ako aj členské štáty, prislúbili viac ako 2, milióny, 2 miliardy eur, no a z tejto sumy 900 miliónov eur pochádza z, z, od Európskej komisie, pokiaľ ide o samotnú reakciu, výskum a obnovu. To znamená, že my veľmi výrazne pôsobíme v oblasti vyvodenia záverov z krízy s ebolou. Napríklad v októbri sa v Luxembursku uskutočnila konferencia o poučení z krízy a z nej vyplynuli dôležité odporúčania. No a tieto sa zapracujú do záverov Rady e, pre zdravotníctvo. No a zároveň je dôležité sa zamerať na tieto všeobecné závery z kríze bolo, aby sa pracovalo do záveru Európskej rady. Okrem toho sa tomu zhodnú v rámci diskusie ministra zdravotníctva na úrovni G7 a na nej sme sa zúčastnili za komisiu a sme veľmi radi, pokiaľ ide o vyhlásenie G7, hlási sa k posilneniu zdravotníckej systémov za účelom toho, aby sa zabezpečilo poskytovať základné zdravotníckej starostlivosti, ako aj prístup k službám, ktoré teda sa zoberajú dodávkami vody, ako aj sanitárnej starostlivosti a za účelom podpory e, celoplošnej zdravotníckej starostlivosti. Ako aj je uvedené v správe pána Görensa, zdravotnícka starostlivosť a čistá voda pre všetkých to je absolútne zásadné. A všetci sa zhodneme na tom, že pokiaľ ide o vybudovanie a obnovenie zdravotníckého systému, to je tiež veľmi zásadné. Zdravotnícke systémy musia fungovať tak, aby lepším spôsobom odhalovali a kontrolovali takéto epidémie. No takže ide o to, čo sú vlastne tie poučenia e, pre EÚ, pokiaľ ide o túto krízu. Takže sú tu mnohé veci, ktoré by sme samozrejme mohli zapracovať do našich reakcií na úrovni EÚ. Tu napríklad ide o E, financovanie výskumu eboli? Takisto urgentná reakcia, pokiaľ ide o výskum a naša úloha sa takisto týka organizácie transportu tejto pomoci do západnej Afriky, takisto pozitívna úloha Európskeho centra pre prevenciu chorôb a kontroly, ktoré má rozmiestniť práve epidemiológov a takisto kľúčová úloha štyroch európskych mobilných laboratórií, respektíve systému Medeva, ktorý vlastne by rozmiestnený pre všetkých pracovníkov v teréne a zároveň takisto sú tu aj ponaučenia z toho, že čo sa nepodarilo v minulosti. Tá prvá lekcia z týchto lekcií je tá, že medzinárodné spoločenstvo a ešte stále nie je správne pripravené, pokiaľ ide o takúto naliehavú urgentnú situáciu z globálneho hľadiska. Táto situácia musí byť posilnená a zlepšená. To sa týka podpory VHO, to sa takisto aj týka reformy VHO, ako aj revízia a implementácie medzinárodných opatrení, pokiaľ ide o zdravie. My teda tu zohrávame v tejto úlohe za Európsku úniu kľúčovú úlohu, ale sú tu určité problémy, pokiaľ ide o rýchle rozmiestnenie a liečiv. A práve z tohto dôvodu teraz spolupracujeme s členskými krajinami na to, aby sme vytvorili také, takú jednotku, ktorá by umež, umožnila zrýchliť ten mechanizmus, ktorý sa snažíme vybudovať. Takisto chceme a zlepšiť e, zdravotnícke systémy v našich partnerských krajinách. My sme sa zaviazali, že posilníme tieto zdravotné systémy, avšak vidíme, že v prípade eboli sme pravdepodobne ešte neboli dostatočne efektívni. Takže potrebujeme v tejto oblasti urobiť viac na to, aby sme posilnili národné kapacity. Ako som už povedal, na to, aby sme poskytovali zdravotnú bezpečnosť pre všetkých a na to, aby sme zamedzili šírenie takýchto epidémií. Po tretie, tie najslabšie zdravotnícke systémy sú veľmi zle financované. Mobilizácia domácich zdrojov jednoducho nevyrieši túto situáciu. Musíme byť lepšie pripravení na to, aby sme dosiahli naše spoločné ciele a na to potrebujeme minimálnu mieru financií do verejného zdravotníckého systému. je ešte strašne málo krajín, ktoré ktoré investujú do zdravotníckého systému dostatočné množstvo peňazí. Je to niektorých menej ako 30 dolárov na osobu. 30 až 40. Musíme sa pripravať strategickejšie, nesmieme nikoho nechať za sebou, musíme urobiť všetko preto, aby sme bojovali proti proti e, zhoršovaniu tohto systému. Musíme sústrediť na tie krajiny, ktoré jednoducho spadajú pod túto minimálnu mieru financie, financovania. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako my vlastne túto našu pomoc môžeme urobiť efektívnejšou a ako môžeme z nej urobiť niečo, čo sa bude dať lepšie predpovedať. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o komisiu a členské krajiny, mali by sme podporovať spoločný, koordinovaný e, podporný program, pokiaľ ide o výskum. Aby sme tu e, pomenovali konkrétne priority, ktoré máme v prípade budúcich reakcií na takéto epidémie. Vytváranie kapacít prostredníctvom výskumu má kľúčovú úlohu, pokiaľ ide posilnenie miestnych zdravotníckých systémov. preto podporujeme takúto globálnu formu spolupráce, pokiaľ ide infekčné choroby a je to veľmi dôležitý nástroj na to, aby sme týmto spôsobom postupovali. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Stylianides. A teraz v mene pre e, výbor a Envy dostane slovo kolega Choresti a Tiabanes. Ďakujem pekne, máme tu utečenskú krízu aj v prípade E, eboli, tá reakcia bola podobná, bola neskora, bola slabá. Niektoré členské štáty zareagovali dobre, ale reakcia iných štátov bola naozaj slabá. E, čiže Európska únia sa nemá veľmi čím chváliť. Myslím si, že tie lekcie, ktoré by sme si z toho mali odniesť, by mali vyplývať z kvalitnej analýzy reakcie EÚ v prvých mesiacoch, ktoré e, nasledovali po tom, čo lekári bez hraníc informovali o tejto epidémii. A naozaj aj tá reakcia, tá slabá reakcia do istej miery spôsobila, aká silná tá epidémia bola. Ukázalo sa, aké sú naše zdravotné systémy neefektívne, aké sú pomalé, aké majú pomalé e, a reakcie. Potrebujeme naozaj globálnu a spravodlivú stratégiu pre rozvoj a E, reakcie v takýchto prípadoch. Ďakujem. E, vreau să vă cer îngăduința să... Ďakujem pekne a teraz dostane Chcel by som vás požiadať, aby ste jednoducho sa prostredcom modrej kartičky nepýtali otázky, pretože veľmi zaostávame za našim programom a preto by som teraz požiadal o slovo pána Pongu. Nech sa páči, máte minútu 30 sekúnd. som sa poďakovať nášmu kolegovi pánovi Gorencovi za jeho výbornú spoluprácu pri vypracovávaní tejto správy. Ide o dôležitú správu, ktoré sa poučil z tejto veľkej krízy, ktorá, sa, ktorá postila v roku 2014 západnú časť Afriky, kde bolo veľa mŕtvych. Táto kríza eboli poukázala na určité slabiny, ktoré sú zdravotníctva. Preto je veľmi dôležité, aby Európska únia v tejto oblasti odteraz navýšila pomoc týmto krajinám v tom zmysle, aby tieto krajiny eh, zlepšili svoj zdravotnícky systém. Toto sa musí prejaviť na úrovni infraštruktúry, ako aj zdravotníckých pomôcok, ale aj pokiaľ ide o vzdelávanie zdravotníckého personálu. Personál musí byť vzdelaný na to, aby mohol zareagovať na také krízy, ktoré nastanú. Čo je pre mňa veľmi dôležité, a čo chcem zdôrazniť v tejto správe, je potreba posilniť aj správu, pokiaľ ide o rozvojové krajiny. O čo viac je menej organizovaná krajina, tým je ťažšie aj pomôcť týmto krajinám. Bez dobrej správy vecí verejných, bez právneho štátu nemôže byť udržateľný rozvoj. To je jednoducho prepojené. Aj keď prípady, e, ktoré máme z ebolov, tak to je v e, Sierra Leone a e, jednoducho byť obozretní a musíme spolupracovať so všetkými aktérmi, pokiaľ ide o rozvoj pomoc a s postihnutými krajmi, na to by sme sa vyhli ďalšej epidémii v prípade, by sa tento vírus znovu objavil. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a pán Neuser, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ctení kolegovia, kolegyne, mediálny pokoj ohľadne eboli je klamlivý, pretože v Sierra Leone a, a v iných krajinách ešte sú stále prípady eboli a sú to jednoducho nedozierne následky, ktoré sme tu videli. A preto je dobré, aby táto správa koherencia, pokiaľ ide o aby sme jednoducho sústredili aj na budúcnosť a riešenia budúcnosti. To je kľúčový prvok tejto správy. Veľmi pekne ti za to, Charles, ďakujeme. A preto požadujeme, aby, bola, aby boli posilnené zdravotnícke systémy v týchto postihnutých krajinách v Liberii, Gineji a Sierra Leone, ale takisto musíme sa pozrieť aj na podobne krehké krajiny v Afrike tak ako v prípade utečeneckej krízy, kde Európska únia a spoločenstvo národov príliš neskoro a dosť tak egoisticky jednoducho pristupovala k riešeniu tohto problému, tak tento, to isté sa týka zdravotníckého systému, pokiaľ ide o základnú pomoc, pokiaľ ide napríklad o zlepšenie hygienických podmienok v týchto krajinách. Kedy sa konečne ponaučíme, že prevencia je lepší prístup v rozvojovej spolupráci? Nobelová cena pre mier v tomto roku sa bola právo e, odovzdaná e, tomu kvartetu v Tunis, Tunisku. E, tí ľudia, ktorí tam pomáhali a rizikovali svoj život, niektorí tam aj zomreli a bojovali proti ebole, aj títo ľudia by si boli zaslúžili túto Nobelovú cenu. Pán komisár, ďakujem za vašu angažovanosť ako koordinátor pre boj s ebolou a krízou, ktorú spôsobila. Ďakujem. Vážený pán komisár Sterianidis, čo sa vlastne z dlhodobého hľadiska učíme z tejto krízy? Ako chceme posilniť zdravotnícke systémy v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o prevenciu, pokiaľ ide o takéto krízy? Pán komisár, ja pripravujem podobnú krajinu, pokiaľ ide o, krajinu, pokiaľ ide o krajiny AKT a som v kontakte s našimi kolegami v týchto krajinách. A je tu otázka, že ak by sa takáto epidémia prejavila budúci rok, tak jednoducho máme rovnaké problémy. Prestaňme konečne lamentovať, začneme spoločne konať s postihnutými krajinami. Preto apelujem na to, aby sme zosietili konkrétne centra na celom svete. Kdekoľvek na svete sa niečo udeje, musíme jednoducho regiónom pomôcť a musíme do 24 hodín byť schopní pomôcť kdekoľvek Musíme e, zamedziť aj brain drain, uniku mozgov z týchto krajín. Potrebujeme tam dobrých lekárov a musíme podporovať ich vzdelávanie. Potrebujeme e, riešenia pre celé regióny a musíme zaangažovať aj matky. Ak matky budú vedieť, že čo je dôležité pre hygienu, tak to bude oveľa účinnejšie ako nejaké, o, nejaké vyjadrenia európskych pomocníkov. Ďakujem pekne. E, Lola Sanchez, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Pani, pán Gerens, predovšetkým by som vám chcela poďakovať vám a vašim spolupracovníkom za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli na tejto správe. Kríza týkajúca sa eboli, ktorá Eh, pri ktorej eh, zomrel takmer, tisí, zomrel takmer tisícka ľudí, je veľmi vážna. Je to teda choroba, ktorá reálne zabíja a je to vec, ktorej sa musíme venovať eh, na celom svete. V 80. a 90. rokoch sa zhoršovali podmienky v zdravotníckých systémoch v Afrike a práve toto viedlo k epidémii také, takého rozsahu ako v prípade ebolia. Tu sa to premietlo, alebo preneslo aj do krajín ako je Španielsko, teda do krajín európskych a ukázalo to nedostatky v našich vlastných zdravotníckých systémoch systémoch, kde napríklad v prípade e, Teresy Romero e, tie, tú chorobu táto žena získala kvôli e, nedostatku materiálu a nie kvôli niečomu inému. Takže je to do istej miery choroba chudobných. Toto nám Ebola ukázalo a v súvislosti s úspornými opatreniami je potrebné budovať, je, je potrebné tieto, tieto opatrenia troška brzdiť v zdravotníckých systémoch, budovať zdravotnícke systémy robustné a myslieť na to, že zdravotníctvo je momentálne už globálne odvetvie a dúfajme, že tieto úmrtia e, že k nedošlo nadarmo. Pani Hojbuch, ďakujem veľmi pekne. Aj my zelení ďakujeme pánovi Görensovi za túto správu a vítame túto správu, pretože teraz je na čase, aby sme sa možnosť pre budúce krízy, pretože to nebola posledná kríza, ktorú sme tu mali. A čo by sa nám ešte v tejto správe bolo bývalo páčilo, tak to by bola bývala požiadavka, aby sme flexibilne pristupovali k duševnému vlastníctvu, pretože Ebola poukázala na to, že zdravotníctvo je jednoducho a zdravie je verejným dobrom a preto apelujeme na Európsku úniu, aby pre rozvojové krajiny sme pripravili per, otvorenú, flexibilnú perspektívu, pokiaľ ide o prístup k liekom. A takisto aby mali právo požadovať, aby sa využívali tie podmienky, ktoré majú ukotvené v dokumentoch. My vítame, aby sme takýmto spôsobom jednoducho zabezpečili všetkým univerzálnu zdravotníckú starostlivosť, aby sa vypracoval taký plán, v rámci ktorého vlastné zdroje a potenciálne finančné prostriedky od zahraničných aktérov boli k dispozícii. Túto krízu nemôžeme považovať ako niečo, čo je už zabudnuté, pretože tieto krajiny budú potrebovať veľa rokov na to, aby sa z toho pamätali. Nech sa páči ďalší rečník. Pán Gil, ospravedlňuje sa pán predsedajúci, pôvodne nazval pána Gila pani Gil. Pán Gil eh, hovorí bez mikrofónu. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som využil túto príležitosť eh, aby som poďakoval tým mimovládnym organizáciám a miestnym organizáciám, ktoré odvedli obrovský kus práce počas tejto krízy za ich odvahu, ktorú preukázali. A chcel by som zároveň využiť túto príležitosť, aby som pokritizoval médiá za to, ako, ako e, túto príležitosť zneužili na to, aby pomocou senzácií e, priťahli pozornosť na seba. E, BBC zaviedla Eh, akúsi eh, hliadku eboli, čo znie až eh, ako tie kriminalistické zvodky, ako by tí ľudia boli zločinci. A v, v takýchto situáciách sa pevne domnievam, že môžeme problémy riešiť tým, že skúmame koreňové príčiny a nielen symptómy. A pri krízach, ktoré sa rozvíjajú dlhodobo, musíme bojovať proti dôvodom tým, že budeme zvyšovať bohatstvo ľudí v tých najchodobnejších krajinách. A v západnej Afrike e, tá chudoba pripravuje ľudí o život a e, zhoršuje e, ďalej schopnosť zarábať. A k tomuto prispievame aj my, napríklad dohodami o obmedzovaní možnosti lovu rýb a tým ohrozujeme ďalej schopnosť týchto ľudí zarábať si na živobytie a musíme im pomôcť tým, že im dáme možnosť zarábať. Ďakujem veľmi pekne, dobrý predsedajúci. Pán Neuser, na jednu minútu, hovorí predsedajúci. Yes, you. Mes chers collègues, euh, monsieur le représentant de la... Ctení kolegovia, vážení poslanci, poslankyne, pán komisár, nemáme problém z toho, že by, sme sa, že by sa to z niekto z nás e, vysmieval. Ak by sme, to rozpadlo naše zhromaženie, tak by to nebol problém. Ale nesmieme byť smiešní. My vidíme, koľko miliónov ľudí zomrelo na tieto choroby a vyčlenili sme na to finančné prostriedky, 900 miliónov zo strany komisie. Mali sme tu 150 tisíc ľudí, ktorí ebola zabila a oveľa viac, ktorí sú postihnutí týmto nešťastím. Máme tu veľké množstvo týchto prípadov a napriek tejto situácii vieme, že tu sú lieky pre týchto ľudí a nie sú ani také drahé. Avšak to sa netýka, ako keby sa to nás netýka. Tie odporúčania, ktoré tu my dávame, e, ako vlastne chceme e, pomôcť. E, zachraňujeme tu banky, zachraňujeme tu banky a nezachraňujeme krajiny v Afrike? Ďakujem, ďalší rečník. Pán Penta na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, vážený komisár, epidémia eboli si vybrala najväčšiu daň v troch krajinách západnej Afriky, Afriky v Guinei, e, Liberii a Sierra Leone. A eh, toto poukazuje na zlyhanie medzinárodného spoločenstva a osobitne VHO. V týchto krajinách jednoducho nedostatok prostriedkov znemožnil e, efektívny boj proti tejto chorobe a dôsledky tejto e, choroby e, sú skutočne katastrofálne pre celý, celú túto oblasť. Svetové organizácie pomáhali postihnutým veľmi efektívne, o mnoho efektívnejšie než vlastné systémy týchto krajín a e, my potrebujeme takýmto spôsobom vybudovať e, kapacity na miestnej úrovni, potrebujeme šíriť informácie a zabezpečiť, aby sa ľudia nebali. A je treba tiež podporiť rozvoj lokálnych zdravotníckých systémov. E, zapojenie OSN a medzinárodných humanitárnych organizácií je veľmi dôležité a v konečnom dôsledku rozvoj e, zdravotníckých systémov podporuje celkový rozvoj týchto krajín a e, aj e, ďalšie iniciatívy môžu urýchliť tento proces. Pani Megave, na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja chcem poďakovať pánovi Gorensovi za to, čo povedal vo svojej správe a chcela by som dať do zaznamu, že ďakujem všetkým tým zdravotníkom a ostatným ľuďom, ktorí, ľuďom, ktorí pomáhali v týchto krajinách bojovať proti tejto kríze. Ja si myslím, že sme sa poučili v jednej veci a to, že e, ak nie je dobrý zdravotnícky systém, tak nie je možné bojovať proti takejto chorobe. A e, otázka je, čo urobíme teraz na to, aby sme rozvinuli tieto zdravotnícke systémy, aby sme podporili ich e, budovanie. A ja sa chcem spýtať pána komisára, či sa niečo zmenilo v programoch Európskej únie v tejto oblasti sveta, teda v západnej Afrike, mm, pretože my sme napríklad prispeli na vybudovanie nových kliník, ale čo sa s nimi deje ďalej, ako to je s, napríklad s personálnymi nákladmi pracujú tam tí ľudia, ale ja sa pýtam preto, lebo som minulý týždeň stretla niekoho zo Sierra Leone, zdravotníka, ktorý mi povedal, že niektoré z tých zdravotníckých zariadení, ktoré sa tam vybudovali, sa likvidujú, pretože nie je dosť doktorov. Nie je tam dosť lekárov, ktorí by tam pracovali. A Sierra Leone je jedna z najchorobnejších krajín na planéte, kde e, len E, dojčiace ženy a deti do 5 rokov dostávajú e, zdravotnú starostlivosť zdarma. E, ľudia, ktorí majú následky tohto ochorenia eboli, tí nemajú právo na žiadnu <laughs> zdravotnú starostlivosť. A my by sme mali pomáhať aj naďalej. Ja si nesom istá, či komisia má nejaký program pomoci týmto krajinám a ak, tak ako sa to koordinuje, pretože ste povedali, že sme sa všetci v New Yorku e, dohodli, že zabezpečíme e, celosvetové pokrytie zdravotnou starostlivosťou. Ak, ak nič nerobíme, tak potom to znamená, že tento plán nenaplňame. Ďakujem veľmi pekne na jednu minútu. Pán Preda. Ďakujem e, pekne. Chcem poprvé pogratulovať pánovi Korensovi k príprave tohto textu, pokiaľ ide o poučenia, ktoré si môžeme odniesť z krízy okolo eboli ja som sa pred týždňom e, stretol so zástupcom z mimovládky práve zo Sierra Leone. Ide o organizáciu, ktorá pôvodne pracovala na e, vzdelávaní a potom uprostred e, ebolovej krízy začala venovať prevencii, tak aby teda zabraňovala rozširovaniu tejto choroby. Povedal mi jednu vec, ktorá bola veľmi zaujímavá, to síce, že táto kríza vlastne preukázala alebo poukázala na všetky tie nedostatky zdravotníckých systémov e, v Afrike a naozaj no, to platia nie len teda pre tieto zdravotnícke systémy. A teda treba e, podporiť posilnenie zdravotníckého systému v týchto krajinách. A myslím si, že by sme mali tie e, sluby, ktoré sme dali, pokiaľ aj o financovanie, takisto aj my dodržať. Ďakujem. Trecem acum la procedúra. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prikročíme k časti Neakceptujeme modré karty, ako som už povedal, hovorí predsedajúci, nemáme na to čas. Teraz by sme prešli k spontánnej diskusii Catch the Eye. Ja by som vám chcel povedať, že máme 10 rečníkov a rečníčok na našom zozname pre túto časť diskusie, ale umožním hovoriť len jednému za každú skupinu, za každú politickú skupinu, takže šiestim kolegyňam a kolegom. A teraz by som dal slovo pánovi Bušemu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Prepoknutie boli bolo najväčšie v histórii. E, viac ako 23 tisíc ľudí bolo infikovaných, 9 tisíc zomrelo. E, nakazení boli aj zdravotníci, ktorí ošetrovali tých, ktorí ochoreli na ebolu. A e, Európska únia sa rozhodla na liečenie tejto choroby vyčlenuje 1,2 miliardy eur a e, takéto prepuknutia tie vyžadujú iný prístup a to e, prevenciu, mobilné laboratória a služby a takisto sociálnu mobilizáciu a e, nábor dostatočného počtu zdravotníkov. Je jednoducho potrebné, aby sa zabránilo ľudskému prenosu, tak je, tak je potrebné vybudovať tie zdravotnícke systémy. A ak by sme chceli skutočne preukázať solidaritu, mali by sme urobiť o mnoho viac, aby sme zachránili ľudí, e, ďalších ľudí e, od tejto choroby na západnej Afrike. Ďakujem veľmi pekne, pani Kimiči, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zložitosť e, toho, ako sa riešilo ako sa riešilo toto prepuknutie v marci 2014 v Sierra Leone a v Guinei, ukazuje, že medzinárodné spoločenstvo má veľkú zodpovednosť pri riešení takýchto kríz E, obzvlášť ak chce zabezpečiť, aby všetci mali prístup k zdravotnej starostlivosti, čo je jeden z rozvojových cieľov. Tu je potrebné podporovať rozvoj zdravotníckých systémov v e, takýchto krajinách, pretože my tam pozorujeme veľa nedostatkov. Tieto systémy sú zastarané. Európska únia by sa mala zaviazať, aby pomohla pri rozvoji e, a obnove ekonomického rozvoja v afrických krajinách a je osobitná potreba pozrieť sa napríklad na plánovanie eh, vynakladania prostriedkov z rozvojových fondov na tieto tri krajiny, teda konkrétne pre tieto tri krajiny, pričom by sme mali zamerať tieto prostriedky na budovanie zdravotného systému a základné spoločenské služby. Ak to neurobíme, tak potom nebudeme môcť bojovať proti budúcim epidémiám. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Od roku 2014 Sierra Leone, Guinea a Liberia teda v roku 2014 ich zasiahlo, zasiahlo prepuknutie vírusom eboli a niektoré ďalšie krajiny tiež pocítili dopad, ale nejde len o ebolu, nejde len o dôsledky prepuknutia tejto krízy. Ide o systémový problém, pretože 80 obyvateľov v týchto krajinách žije pod hranicou hlbokej chudoby Európska únia vo svojich snahách e, e, obmedziť e, šírenie eboli ne, nepostupovala účin, účinne. Červený kríž a MSFF fungovali o mnoho efektívnejšie v západnej Afrike, takže je potrebné využiť tieto humanitárne organizácie a ich skúsenosti. Európska únia by proste mala podporovať e, ich činnosť a e, mala by sa starať o to, aby ľudia mali prístup k e, možnosti očkovania a k príslušným liekom je potrebné rozvinúť systém vo viacerých krajinách, okolitých krajinách, aby dokázali posilniť svoje zdravotnícke systémy a e, nesnažiť sa len e, splácať, splácať svoje dlhy. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. My sa snažíme poučiť z tejto krízy vypuknutia eboli a ja si myslím, že si všetci uvedomujeme, že Svetová banka a IMF eh, zaviedli úspory, alebo teda vynutili si úspory, ktoré viedli priamo k eh, obmedzeniu rozpočtu pre zdravotníctvo v týchto krajinách. A nešlo len o zdravotníctvo. V mnohých oblastiach, eh, ak chceme zabrániť šíreniu takýchto ochorení a mm, ak chceme zabrániť budúcim krízam, tak musíme túto politiku obrátiť a musíme sa skutočne snažiť o to, aby tie systémy zdravotníctva boli univerzálne dostupné. Musíme napríklad prispieť k vzdelávaniu odborníkov a takisto je treba zabezpečiť, aby liečiva boli dostupné za priateľné ceny. Treba zabezpečiť dostupnosť čistej kvalitnej pitnej vody v týchto krajinách a mali by sme e, vyzvať ostatné krajiny, aby prispeli k, rozvojome, k rozvojovej pomoci. Je tu krajiny Kuby, ktorá, vysielala, ktorá vyslala do tejto krajiny e, viac doktorov, než e, všet, všetky ostatné krajiny západu. Ďakujem veľmi pekne, pani Rivasi. Vážený pán predsedajúci, poprvé chcem pánovi Gorensovi pogratulovať e, k tejto kvalitnej analýze, k jeho kvalitným návrhom. Máme aktuálne informácie, z tohto regiónu. Máme kolegov, ktorí pracujú v Gvineji a sú tam raj ešte stále dva e, prípady e, eboli v jednom rozinskom stredisku Červeného kríža. A my v Európskej únii sme dali 1,9 miliard e, eur, ale pritom Zdravotnícke systémy sa de facto nezlepšili a chcem eh, poprosiť eh, aj komisára o jednu vec. My by sme naozaj mali mať v rámci tých našich fondov eh, záruku toho, že tieto nemocnice sa vylepšujú, tieto zdravotnícke systémy sa vylepšujú. A takisto financujeme rôzne klinické štúdie. Pokiaľ ide napríklad o vakcíny, treba, aby, spraviť, aby sme spravili viac preto, aby tieto lieky boli naozaj k dispozícii, tieto vakcíny, aby ľudia si ich mohli e, kúpiť. A potom mali sme tu e, prípad toho, že e, žena sa opäť, e, opäť e, síce najprv vyliečila z eboli, ale nakoniec mala druhé kolo ako keby tej choroby a nakoniec sa zistilo, že v spermiach sa táto choroba dokáže e, udržať až 6 mesiacov. Takže toto sú nové fakty, ktorými sa tiež treba do budúcna vysporiadať. Ďakujem pekne. Médecins sans frontières Samaritan's Purse. They and Ďakujem eh, pekne. Naozaj mimovládky eh, konali eh, kvalitne, bojovali proti tejto chorobe a začali s tým ešte skôr, než vôbec politici o tom začali aspoň hovoriť. A potom, keď sme už niečo spravili, konečne tak všetko nám veľmi dlho trvalo, iba sme dobiehali situáciu. Postavili sme nejaké nové nemocnice, ale vždy, keď sme novú nemocnicu postavili, tak hneď za pár hodín e, už bola plná e, ľudí. E, čiže naozaj nám to veľmi dlho trvalo, veľa týždňov a počas toho času sa tá kríza iba zhoršovala. Takže mal by som jeden odkaz pre Európsku úniu, pre členské štáty, pre všetky krajiny na celom svete. A to síce na budúce, prosím vás, pochopte, že naozaj takéto situácie sú urgentné Poučte sa z mimovládok, e, poučte sa od ľudí, ktorí bojujú proti ebole a riskujú tam tým e, svoje životy. A jednoducho treba sa naučiť, že konať rýchlo v tejto situácii je nielen lacnejšie, ale aj reálne to zachráňuje ľudské životy. Ďakujem pekne. Pán komisár, môžete zareagovať. You, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za túto bohatú a plodnú diskusiu, za tieto zaujímavé návrhy a chcel by som v prvom rade opäť e, zopakovať, že to správa pána Gerensa zdôrazňujú e, zdôrazňuje e, všetky tie poučenia, tie lekcie, ktoré by sme si mali z tejto ebolovej krízy odniesť. My všetci e, sa stále niečo nové učíme v tejto oblasti a chcem sa preto poďakovať, e, opäť e, poďakovať pána Gerensovi za jeho prácu a odhodlanie. Zároveň by som chcel povedať jednou z toho, čo spomínala Linda McEwan. Teda e, ona sa vedrovala o tom systéme univerzálneho zdravotného poistenia. Ako som povedal, ja s týmto plne súhlasím, čo ste povedali a preto sa už dnes sústraďujem na práve otázky alebo problémy reformy VHO, e, Svetovej zdravotníckej organizácie. Táto reforma je, táto reforma je nevyhnutná, ak chceme dosiahnuť pokrok e, v jednotlivých krajinách, či už afrických alebo iných. A práve preto treba naozaj podporovať túto reformu VHO. Naozaj toto by bol najlepší nástroj, tá najlepšia vec, ktorú môžeme spraviť, aby sme boli lepšie pripravení na ďalšiu epidémiu. Spoločne by komisia a členské štáty mali opäť e, pozrieť sa na rozvojovú spoluprácu v oblasti zdravotníctva, tam, kde je to potrebné, najmä v týchto e, krajinách, ktorých sa to týka. A už sme videli z tých e, problémov, ktoré v týchto troch krajinách v teréne boli, že poučenie je naozaj možno práve to, ktorú by sme si my ako medzinárodné spoločenstvo mali do budúcna odovzdať, e, alebo odniesť, pardon, e, my musíme teda, a to je najdôležitejšie, podporovať tie krajiny, ktoré najviac tú podporu v danej situácii potrebujú. Treba, aby sme dosiahli aj tie e, e, rozvojové ciele, ktoré sa týkajú zdravotníctva a hlavne aby sme vytvorili také zdravotné systémy v jednotlivých krajinách, ktoré e, budú už reálne pripravené na e, ďalšie vypuknutia takýchto podobných chorôb, pretože samozrejme tých e, epidémií v budúcnosti určite bude viac. A musíme konať tak, aby tieto partnerstva boli také vizionárskejšie, dlhodobejšie, predvídateľnejšie aj teraz s ďalšími krajinami. To je jediný spôsob, ako môžeme uspieť. Takže ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem e, ešte raz e, pán poslanec Gerenc za vašu kvalitnú e, prácu, pretože teraz máme základ pre ďalšiu prácu do budúcna tak, aby sme boli poučení z toho, čo sa stalo v tomto prípade. Ďakujem pekne, pán Gerenc. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí e, vystúpili, ktorí sa prihlásili do rozprávy. E, ďakujem pekne za tie milé slova, ktoré ste mi venovali a takisto aj pánovi komisárovi za jeho vystúpenie. Téma tejto správy je naozaj veľmi relevantná, pretože hovoríme tu o otázke života smrti. Čiže tieto veci, tieto otázky treba brať veľmi vážne. Náš výbor pre rozvoj už niekoľko rokov hovorí o tom, že treba naozaj vynakladať väčšie prostriedky na to, aby sa podporovali zdravotnícke systémy v rozvojových krajinách. Vždy, keď máme na to príležitosť, e, o tomto hovoríme, či už e, keď sa rokuje o rozpočte, či už vtedy, keď sú nejaké špecifické diskusie k tejto téme, vždy, vždy o tom hovoríme, že treba podporovať rozvoj, e, pardon, výskum v afrických krajinách, pričom e, ten rozvoj má byť taký, ako aby sa tie samotné krajiny rozvíjali, nie my, aby sme ich rozvíjali. A samozrejme treba aj toto riadenie, toto zdravotnícke riadenie e, nastaviť kvalitne, či už na celosvetovej úrovni, alebo európskej, alebo africkej. A aj v tejto oblasti, o ktorej hovoríme, boli e, isté výsledky Častokrát e, sme tu aj kolegovia spomínali, e, ako veľmi pomaly to medzinárodné spoločenstvo najmä zo začiatku reagovalo na túto situáciu a potom neskôr sa to e, trošku zlepšilo a to aj vďaka tomu uzneseniu, ktorý, ktoré my sme v septembri 2014 sme my e, odsúhlasili tu v parlamente. Z môjho pohľadu to bola najrelevantnejšia, najrelevantnejšie uznesenie E, ktoré sme v tejto oblasti alebo v téme zdravotníctva a e, a rozvojových krajín e, kedy prijali. A potom kolega tu hovoril, že je tu na jednej strane malária, na druhej strane ebola, že porovnával nejakým, alebo nejakým spôsobom dával do kontrastu, ale podľa mňa treba sa venovať aj jednému, aj druhému. Samozrejme, treba sa venovať aj malárii, aj ebole, aj cu a tak ďalej. Čiže e, treba nezabúdať ani na jednu z týchto e, chorôb a treba to aj e, v praxi e, vykonať prostredníctvom rozpočtových prostriedkov. Takže keď niekto hovorí, že to je nejaké absurdné z našej strany, tak si to vôbec nemyslím. Na záver chcem povedať, že nie je dôvod byť nejaký teraz menej obozretný do budúcna. Ako to už bolo povedané, naozaj tento vírus je veľmi nebezpečný. E, môže sa tu znovu objaviť v inej forme, e, iným prenosom sa môže šíriť a tak ďalej. Čiže naďalej by sme mali byť veľmi obozretní a mali by sme sa naozaj poučiť z tejto ebolovej krízy. A ja dúfam, alebo mám taký pocit, že teraz koncom roku 2015 sme už e, predsa len v lepšej situácii, než ako tomu bolo povedzme v minulom roku od marca do e, septembra. Takže predsa len mám ten pocit teraz lepší. A posledná vec. V správe sa tiež hovorí o tom, aby sme dobre vedeli povedať, kto je zodpovedný za výskum a vývoj nových liekov. Samozrejme, trh v tejto oblasti je veľmi e, dôležitý, ale trh by nemal byť jediným aktérom treba rozvojovať e, trhové hospodárstvo, to je samozrejme, ale takisto sú tam isté e, oblasti, kde aj politika by mala svoju zodpovednosť v praxi realizovať a myslím si, že spoločne dokážeme nájsť nejaké spôsoby, ako reagovať na tieto reálne potreby, ktoré existujú. V tomto prípade teda chceme vyzvať e, výbory e, parlamentu, ktoré sa tejto téme venujú, aby sa e, venovali aj tomuto aspektu, ktorý som, ktorý som spomenul teraz ako posledný verejného financovania. Ďakujem pekne. Ďakujem, tým pádom